Ο συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο. Pán Salafranka požiadal o slovo, takže nech sa páči, máte slovo. Mikrofón poprosím. chcem pripomenúť eh, na tejto pôde pani predsednička, že v apríli naša frakcia požiadala o to, pani predsednička, chcem pripomenúť ešte raz, ešte v apríli naša frakcia požiadala, že by sme teraz nemali eh, hovoriť o našom hlasovaní ohľadom Guantanama a uznesenia o Guantaname vzhľadom na veľmi nedávne eh, teroristické udalosti v Bostone. Pán, Bostona, pán Svoboda eh, zdôraznil, že by sme o tom mali diskutovať neskôr v rámci článku 222 rokovacieho poriadku, pani predsednička, by som chcel požiadať ešte raz opakovanie o to, aby sme nemali teraz diskusiu o tejto téme, aby sme len hlasovali o uznesení o Guantaname zajtra. Pána Sala Franka. To znamená, že na základe našich pravidiel, dovolte mi informovať vás, že vaša politická frakcia potrebuje túto žiadosť predložiť písomne predsedníctvu, aby mohlo byť vyhlásenie o tretej popoludní a hlasovanie skutočnili zajtra, takže prosím, predložte to písomne. V poriadku, kolegovia, posuňme sa ďalej. Prvý bod, ešte pán Guerrero. Pani Dekajzer. Áno, pani predsednička, bolo to len preto, aby sme sa vyhli administratívnym komplikáciám. Toto bola dohoda, ktorá bola prijatá. Moja frakcia úplne súhlasí s pánom Falfrankom, Salafrankom pardon, tejto otázke. Ďakujem. Takže pani Dekajzer vyjadrila svoj názor. Takže teraz máme hlasovať o správne pána Dafa. Ide o návrh protokolov uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú úniu.